tu oznámil, že návrh unijného aktu na zmenu smernice 2612 ES o spoločnom systéme DPH, ktorý predložil e, kolega Richard Sulík v súlade s článkom 46 e, rokovacieho poriadku. E, delegujeme výboru EKON. EKON mi oznámil, že neodporúča predložiť návrh na podpísanie a týmto považujem celé konanie za ukončené. Výbor IMKO navrhol operavu v súlade